vyhlásenie Rady a komisie na tému skoncovanie so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách na verejných miestach. Komisárka Kretu má slovo ako ďalšia rečnička. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne. Myslím si, že táto téma je dôležitá. Je dobré, že ju máme na programe ukončenie násilia na ženách. Ako viete, je to priorita pre komisiu. My nemôžeme akceptovať ani tolerovať e, žiaden druh násilia. A hneď na začiatku musím zdôrazniť, že záležitosti verejnej bezpečnosti a verejného poriadku nie sú v, za, e, v právomoci Európskej únie. Je to právomoc členských štátov. Rodovo e, založené násilie na ženách je vyjadrením nerovnosti medzi mužmi a ženami. Násilie páchané na ženách, vrátanie sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia je neakceptovateľné, kdekoľvek k nemu dôjde, za akýchkoľvek okolností, bez ohľadu na povahu páchateľa. Každý v musí rešpektovať zákony aj spoločné hodnoty Európskej únie. Sexuálne útoky a násilie to nie je nič nové, nie sú to ani importované trestné činy. Agentúra pre základné práva urobila prieskum a ukázalo sa, že polovica žien v e zažili sexuálne obťažovanie. Viac ako jedna z desiatich žien v e hovorí, že boli obeťami sexuálneho násilia a jedna z 20 bola znásilnená. Musíme zabezpečiť, aby naše ulice, námestia a stanice boli bezpečné pre ženy a dievčatá. Musíme vytvoriť také prostredie, aby obete sa nebáli nahlasovať sexuálne násilie a obťažovanie, ak sa stali obeťou aj napríklad krádeže. Musíme zabezpečiť aj trestné stíhanie páchateľov. Udalosti v Nemecku na Silvestra roku 2015 upozornili na to, že je tu osobitná výzva e, sexuálnych útokov na verejných priestranstvách. E, vítame, že Nemecko predložilo už určité opatrenia na to, ako to riešiť a tešíme sa na rozpravu o tomto medzi ministrami spravodlivosti. Dohovor Rady Európy o prevencii a o boji e, proti násiliu na ženách, je to tzv. istambulský dohovor, stanovuje právne záväzné e, normy na medzinárodnej úrovni, e, ktoré majú chrániť ženy a deti a dievčatá pred sexuálnym násilím a obťažovaním. Komisia teraz vedie skúmania, ako by Európska únia mohla pristúpiť k tomuto dohovoru. Komisia v oktobri 2015 zverejnila tzv. roadmap pristúpenia a EÚ má takisto aj plán pre ochranu obetí, ale problémom je, že v súčasnosti nedostatočný počet obetí sexuálneho návšteva násilia nahlasuje tieto trestné činy. A nová smernica môže tomuto pomôcť, môže zvýšiť ochranu obeti v členských štátoch. Členské štáty musia uplatňovať e, smernicu o právach obetí. Podľa nej majú e, obetia ich rodiny právo na ochranu, vrátanie, tlmočenia prekladov, informovania a tak ďalej. Počas policajného vyšetrovania aj súdneho konania. Obete rodového násilia a sexuálneho násilia sú zdôraznené v smernici a riešené osobitne. Mali by mať prístup k mm, špeciálnej podpore a tieto osoby by mali byť chránené pred ďalším, pred ďalším poškodením počas e, súdneho konania. Komisia bude dbať na správnu implementáciu smernice. Ale vieme, že samotná legislatíva nestačí, preto financujeme aj projekty, ktoré naozaj menia e, životy žien a detí v Európe cez náš program pre práva a občianstvo. Teraz máme dve výzvy na predkladanie návrhov a máme asi 3 milióny eur na národné a medzinárodné projekty, ktorými sa bude posilňovať ochrana práv obetí a máme ďalšie 3 milióny eur pre nadnárodné projekty boja proti sexuálnemu násiliu na ženách. Rodová rovnosť je eh, jednou zo základných hodnôt Európskej únie. A eh, my sa neustále snažíme dosiahnuť rodovú rovnosť. Toto všetko je súčasťou širšej stratégie pre vytvorenie rodovej rovnosti. V nasledujúcich rokoch budeme príjmať rôzne opatrenia, aby sme znížili násilie, znížili objem násilia páchaného na ženách. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na rozpravu a takisto odovzdávam správu od pani Jourovej. Nemohla dnes prísť e, do tejto sály, pretože mala iné záväzky a povinnosti. Chcem informovať parlament, že rada po dohode s politickými skupinami sa nezúčastňuje na tejto rozprave. Pani Holmajer, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, e, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Po kolínskych udalostiach téma sexuálneho násilia na ženách získala novú dimenziu. E, vďaka Bohu sa o tom opäť aj verejne diskutuje v Kolíne. To boli najmä pachatelia z Maroka, a z Alžírska a zo Severnej Afriky všeobecne a obťažovali a napadali sexuálne ženy závažným spôsobom. Nezabúdajme ale na to, že toto sa deje aj na diskotékach bežne. Používajú sa KO, um, kvapky a rôzne iné prostriedky a nerobia to iba ľudia zo Severnej Afriky. Na mnohých miestach dochádza opakovanie k sexuálnemu násiliu na ženách. V Nemecku musíme dôsledne vyšetrovať takéto trestné činy a preto e, tento zákon musíme na národnej úrovni spracovať. A som veľmi rada, pani Kretu, že ste poukázali na e, národné zákony, pretože vo vnútroštátnych zákonoch je to ešte často tak, že žena musí dokázať, ako došlo k sexuálnemu násiliu a až potom je pachateľ stíhaný. Čiže to sú veci, o ktorých ženy tak či tak neradi hovoria a je veľmi ťažké tu niečo dokázať. Je to veľmi citlivé a prekerné. Na druhej strane musíme ale dbať na to, aby tu neboli nejaké tabuizované oblasti. Musíme presadzovať právo bez ohľadu na to, akej štátnej príslušnosti je páchateľ. Musíme takisto dbať na to, aby ženy neboli obviňované, že um, nosia plavky alebo minisukne. K nášmu životnému štýlu patrí sloboda, demokracia a právny štát a takisto rovnosť mužov a žien. A to je presne rozdiel oproti niektorým totalitárnym štátom, ktoré zákonne zakotvujú násilie na ženách. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Arena. Merci. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Jedna z troch žien v Európe bola alebo je obeťou násilia a toto násilie väčšinou e, prichádza zo strany priateľa, rodinného člena alebo manžela, nie migranta. Milióny žien e, trpia týmto v roku 2014 ešte nebola migračná kríza. A e, tá, toto násilie nečakalo na migrantov. SAD skupina sa domnieva, že všetky obete násilia musia byť chránené a všetky, všetci páchatelia musia byť trestne, trestne stíhaní bez ohľadu na náboženstvo a pôvod. Čo sa stalo v Kolíne je naozaj poľutovania hodné. Musíme identifikovať tých zodpovedných, ale e, Rasizmus nevyrieši problém násilia na ženách ani na verejných priestranstvách, ani v súkromí. Musíme e, obhajovať zásadný prístup, aby sme bojovali proti stereotypom, e, zakotveným, zabetonovaným myšlienkam, e, že muž dominuje a žena je závislá, dominovaná a že žena je napríklad slabá a muž je silný, aktívny. Pozrite sa na reklamy dnes v Európe to nevymýšľajú katarské reklamné agentúry. Vidíte, ako hlboko sú zakorenené stereotypy v európskej spoločnosti. Opäť tu vládnu emócie, nie rozum. Takže prosím, apelujem na rozum. Pracujme dlhodobo. Napríklad stratégia, ktorú sme dnes e, predpoludním odhlasovali. Stratégia pre rodovnú rovnosť. Ďakujem. Be... A teraz je na rade pani Višňavská. A ďakujem vám pekne, pani predsedajúce, dámy a páni. Obrovský počet útokov, ku ktorým dochádza v európskych mestách, sú naozaj symbolom toho, že naša multikultúrna politika zlyhala. Nie, náhodou nemecká policia nereagovala eh, počas silestrovskej noci Niektorí z nich dokonca tvrdili, že to spôsobili obete, pretože vyprovokovali útoky svojim oblečením, svojimi voňavkami. My sme nútení vo svojich vlastných eh, domoch, domovoch eh, prijať pravidlá iných národov. Je to spôsobené nedostatkom eh, verejného poriadku a nie je to spôsobené migrantmi. Moja otázka je, ako dlho mieni Európska únia podporovať viac migračnú politiku než dobro vlastných žien. Viete, k akému násilu dochádza v utečeneckých centrách? prestaneme konečne o tom rozprávať? Prestaneme konečne rozprávať o tom, že sa snažíme zastaviť násilie voči ženám? Alebo začneme konečne konať tak, aby sa ženy v Európe mohli cítiť bezpečne? Čudujem sa, že niekto môže nevnímať e, toto nové násilie spáchané na ženách a nevidieť vzťah s migračnou vlnou. E, mikrofón, prosím vás. Pani Mlina, ďakujem veľmi pekne. Pani komisárko, vážení kolegovia a kolegyne, veľmi sa teším. A e, zapôsobil na mňa obrovský náraz feministiek v celej Európe. Zdá sa, že každý pochopil, že nie u ženy znamená naozaj nie. Kladíme si však e, teraz otázku, prečo podľa ankety Eurostatu 25% Európanov sa stále domnieva, že dievča v minisukni provokuje problémy. Táto odpoveď je však príliš jednoduchá. Útoky z Kolína boli využité e, populisticky, aby e, podnietili nálady proti e, pristahovalcom a utečencom. Pritom zohrávajú malú úlohu práva žien. Ženy sa už celé roky e, stiažujú na sexuálne obťažovanie e, na Oktoberfeste. A čo bolo dôsledkom? E, nejaká mediálna pozornosť sa tomu nevenovala. Takže ďakujem veľmi pekne za túto feministickú podporu. Ale to posledné, čo teraz potrebujeme, je oportunistický feminizmus. Nie pochybnosti o tom, že to, čo sa stalo v Kolíne, súvisí z integračnými problémami a nedostatočným verejným poriadkom, ale treba sa zamyslieť nad úlohou ženy. Nielen v súvislosti s migračnou eh, rozpravou, ale aj v súvislosti s európskou spoločnosťou. Pachateľov treba potresa bez ohľadu na to, kto to je alebo odkiaľ pochádzajú. Potrebujeme európsky rámec a národné presadzovanie, eh, tak aby sme všetkým prostriedkami bojovali proti násiliu páchanom na ženám. Eh, samozrejme, kultúrne súvislosti nemôžeme nemožno poprieť. V rámci Európskej únie a aj v rámci členských štátov e, treba e, bojovať proti násiliu. Ale nemali by sme sa stať obetem vlastného strachu. E, mali by sme pozitívnym opatrením bojovať za to, aby sme prekonali strach z utečeneckej vlny. To, čo hovorí Angela Merkel, je pravda čo skoro si všimneme, že problémy sú riešiteľné vzhľadom na počet obyvateľov Európskej únie. Máte tu modrú e, kartu od pani Trebesius. E, ste e, ochotná odpovedať? Áno, pani Trebesius. Pani Melina, povedali ste, že 25 alebo teda, že dievčatá sú vyzývané, aby nenosili minisukne a boli to naozaj riediteľia škôl, ktorí žiadali nemecké devčatá, aby sa obliekali tak, aby e, neprovokovali utečencov z e, učešteneckých centier. Spomenuli ste Oktoberfest Takisto na Oktoberfeste sa povedalo e, viackrát, že e, tu neboli nejaké prešlapy e, alebo nejaké incidenty, ktoré by sa nedali čakať pri takom počte ľudí, ako je 5 miliónov ľudí. Ale bude treba teraz aj doprevádzať deti do škôl? Tieto informácie, ktoré ste uviedli a to, čo ste povedali, nie je celkom v poriadku. To, čo som citovala, to je výsledok Eurostatu. Alebo to je oznámenie Eurostatu, čiže to nemá dočinenia s tým, čo ste práve teraz povedali, alebo to, čo ste chceli uviesť. Napokon je pravda, že násilie na ženách sa páchá, bez ohľadu na to, že kto ho páchá. A ja by som nechcela sa teraz do, podliahnuť tlaku feministiek, ktoré teraz sú, túto výhodu chcú využiť. Ja si hlavne mieť pre všetkým rovnosť žien a mužov. Teraz e, má slovo pani Björk. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to veľmi dôležitá rozpráva, pretože všetci z nás, alebo všetky z nás, ktoré vyrastali ako dievčatá, e, veľmi, veľmi dobré, ako sa, ako sa k nám vlastne správa táto spoločnosť. Je to jednoducho sexisticko-patriarchálna spoločnosť a kultúra a sú, koľko dievčat a žien si jednoducho musí odtrpieť sexistické prejavy a vyjadrenie na ich adresu a jednoducho sexizmus a násilie páchané na ženách jednoducho je štruktúrálny problém, ktorý existuje v Európe aj vo svete a jednoducho je pod, treba podniknúť opatrenia, aby sa proti tomu bojovalo a všetky ženy jednoducho musia e, mať e, právo nás žiť svoj život tak, ako chcú žiť a musia byť e, rovné mužom a jednoducho musíme bojovať s, e, proti násiliu páchanému na ženách a nie je možné, aby e, to ale niekto zneužíval žen, telo ženy na rôzne sexistické, rasistické a podobné svoje predstavy. A je potrebné bojovať proti prejavom násilia bez ohľadu na to, kto ich pácha. A tu e, Často ale zase nesmieme podliehať tiež e, akýmsi extrémnym názorom, pretože niektorí by chceli zase túto tému zneužiť, ale nám ide predovšetkým rovnosť a rovnoprávnosť e, predsedajúca. Je tu modrá karta, pani Björk, je tu od, na vás modrá karta od pani Višnevskej. Akceptujete ju? Máte 30 sekúnd, pani Višnevská. Ďakujem pekne. Vážená pani, nemyslíte si, že v diskusii ste použili argumenty, ktoré vylučujú eh, alebo že tie slova, ktoré ste použila smerom eh, v poslancom na pravej strane, to sú vyjadrenia, ktoré nie sú vhodné alebo nie, nie sú, nie sú vhodné pre slovo pre poslankyňu, to práve váš jazyk a vaše vyjadrenia sú, sú vyjadreniami nenávisti. Nuž, vždy keď hovoríme o rovnoprávnosti a právach žien, a vždy hlasujete proti, či už ide o vzdela- sexuálne vzdelávanie a podobné. A je vždy hlasujete proti, aj proti rovnoprávnosti. Jednoducho je to tak. Tak neviem, akým spôsobom chcete vy vlastne chrániť eh, ženy len takými rasistickými vyjadreniami. Teraz má slovo pani Randke na dve minúty za zelených. Ďakujem, pani predstavnica, vážená komisia vážení kolegovia. E, sexuálne obťažovanie v súkromí a na verejnosti nie je len verejnou záležitosťou. Sexuálne násilie to je to, tá najväčšia výzva, ktorej čelíme v EÚ aj mimo nej E, pokiaľ ide o násilie medzi ženami, e, teda násilie voči ženám, pokiaľ sa neodstráni, nikdy nebude dosiahnutá úplná rovnosť. Aby sme riešili tento problém, aby sme dosiahli skutočnú rovnosť, potrebujeme osvetové kampane, ale to nestačí. Ak chceme zmeniť postavenie žien vo svete a v EÚ, potrebujeme sa venovať e, tým, ako vníma verejnosť e, sexuálne násilie a násilie voči ženám. Áno, musíme hovoriť o patriarchálnej spoločnosti, musíme hovoriť o maskulinite a o tom, aké normy e, panujú v našej spoločnosti. E, pokiaľ ide o demokratické hodnoty, je potrebné, aby sa venovala pozornosť vzdelávaniu. Je treba, aby sa prestalo hovoriť o feminizme, ale je potrebné robiť viac na ochranu žien proti násiliu. Už ma nebaví počúvať e, reči o náboženstve, o kultúre, ktorá instrumentalizuje moju rodovú príslušnosť pre politickú agendu. A chceme dosiahnuť rovnosť pre všetkých, musíme sa venovať samotným e, príčinám e, tejto situácie a nemôžeme sa venovať iba zbytočným eh, diskusiám. Ďakujem. Nasleduje teraz pani Parker na 3 minúty. E to je v poriadku, keď poslanci, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť, hovoria, že my potrebujeme e, robiť to či ono, ale e, pokiaľ komisia neuzná, že existuje nejaké prepojenie medzi migračnou krízou a sexuálnymi útokmi v Kolíne a inde, tak nie je to riešenie, keby to bola vaša matka, vaša dcéra, váš priateľ, stále by ste popierali, že k niečomu došlo, ale toto sa stane, keď otvoríte dvere iným krajinám, iným kultúram, v ktorých sa ženy považujú za občanov druhej kategórie. A keď e, policia, politici aj tlač sa to snažia ututrať, e, je to, nahráva to síce niektorým politickým stranám a keď e, sa ženám odporúča, ženy sa majú na verejnosti správať iným spôsobom, tak to je skutočne pohoršujúce. A je to všetko v záujme politickej korektnosti, ale tí ľudia, ktorí sú obeťami takýchto e, zločinov, tak títo naozaj e, musia byť vypočutí. V roku 2013 100 tisíc nelegálnych migrantov bolo zastavených na hraniciach Británie. Ale čo sa stane, keď sa pozrieme na druhú stranu tejto krízy? Vyše 10 tisíc detí spomedzi migrantov sa stratilo. Europol hovorí, že tieto deti a mládež sú nutení e, vykonávať prostitúciu alebo e, nutení nutenú prácu. A to všetko je vykoristovanie. A tu nehovoríme ani o tisícoch ľudí, ktorí zahynuli v Stredozemnom mori. E, a to všetko súvisí aj s tým, že ženy sú vystavené násiliu doma. Snažia sa so svojimi deťmi nájsť bezpečné útočište. Ale takto sa to nerobí. EU musí rozšíriť zmysel e, ženevského dohovoru, ako aj smernice o kvalifikácii, e, ale e, mnohí z tých, ktorí prišli do Európy v roku 2015, sa stali členmi kriminálnych gengov, pretože sa nerobili žiadne kontroly. A to je obrovské riziko pre bezpečnosť, ktoré sa prejavilo v útokoch v Paríži. E, kriminálnici sa voľne pohybujú po území EÚ. EÚ vystavuje ženy priamému riziku, pretože nie je schopná riešiť túto krízu. Ženy, e, deti sú nevinnými obeťami tejto situácie. My musíme chrániť našu, naše hranice a my musíme odísť z EÚ je tu uh, modrá karta pre, pre vás od pani Reintke. Akceptujete modrú kartu? I don't hear you, so you don't. Neakceptujete? Nevidím vás. Nie, neakceptujete. V poriadku. E, Ďalšou rečničkou je pani Vicky Meyer na jednu minútu z ENF. Ďakujem. Pani predsedníčka, som e, naozaj nahnevaná na e, Európsku úniu, pretože dopady azylu predstavujú akúsi moslimskú tsunami. Má to dopady, ktoré sme videli v Hamburgu, Kolíne a ďalších mestách. Na násilí, na útokoch a na ďalších e, sexuálnych útokoch, akomsi novodobom džihade voči ženám. Je to problém, e, ktorý súvisí aj s verejným poriadkom, ako sme to zažili aj v Bruseli. Takže istým spôsobom Európska únia ako by sa potápala. Je to škandál. Schengen ako taký je hrozbou pre verejný poriadok. Sú tu hrozivé sexuálne útoky a máme jedno riešenie na toto barbarstvo a to uzavrieť hranice a riadne ich kontrolovať. No, ďalším rečníkom je pán Fojkt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Um, bojovnička za práva žien Alice Schwarzer označila tieto útoky ako najhlbší produkt z krachovanej integrácie. Je to výsledok falošnej tolerancie. Koniec citát, citátu. Máte pravdu, pani Švarcer pretože keď chce niekto viesť politiku otvorenej hranice a šíriť falošnú toleranciu, to je potom výsledok. E, od 5. septembra vlastne viedla pani Merkelová koniec e, kontroly na hraniciach a tým prestala platiť tie Dublinský dohovor aj Schengen. A udalosti z Kolína aj ostatných e, mestách a utajovanie o tom, ako zlyhala polícia, a to všetko e, Takisto bolo ešte podporované aj médiami s tým, že sa o tom nehovorilo v, dôsledku politickej korektnosti. Myslím, aj pani komisárka sama povedala, že za poriadok nie je zodpovedná Európa, ale jednotlivé členské štáty. Rečník bol prerušený. Ďalšou rečničkou je pani Konstanz Legrib na dve minúty. Pani predsednička, ak sme sa dnes večer stretli o takej neskorej hodine, už by si viac menej na to zvykli, hlavne pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú práv žien a rodovej rovnosti, aby sme bojovali proti násiliu páchanom na ženách, proti sexuálnemu obťažovaniu a násilím, násiliu, ktoré páchané na ženách je len a len o dôvod viacej o to, aby sme bojovali proti tomu a aby sme sa venovali tomu aj v, pri príležitosti blízkoho Medzinárodného dňa žien. A nie, aby sme e, písali uznesenie, ale pretože je to aktuálna vec, ktorá je na stránkach novín a ktorá spôsobila šok nielen v Nemecku, ale vo všetkých európskych štátoch, konkrétne myslím na masové sexuálne obťažovanie, na masové násilie, ktoré bolo páchané v Kolíne počas 31. decembra a 1. januára. Je to neuveriteľne nový fakt, ktorý sme predtým nezažili na európskej pôde toto masívne sexuálne obťažovanie a toto agresívne, masívne násilie zo strany skupiny mužov určite násilie e, páchané na ženách e, nemôžeme hovoriť, e, že ho rozdeľujeme podľa pôvodu človeka, podľa vierovýznania alebo podľa farby pleti. Častokrát máme násilie, ktoré je páchané aj v domácnostiach, medzi manželmi, partnermi. Toto sú práve tie pliagy, o ktorých pravidelne hovoríme počas e, našich e, zasadnutí a hlavne keď v novembri bol deň boja proti násiliu páchanom na ženách, sme silne podporili tento boj. Avšak e, nepochybne nemôžeme sa tomuto vyhýbať, nemôžeme sklapať oči, nemôžeme nepripustiť si to, čo sa momentálne deje. Je potrebné, aby sme boli solidárni. Je to filozofia, je to francúzsky ľavicový filozof, ktorý, a rečnička bola prerušená. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Mekele Džufrida na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Toto sú veľmi vážne fakty, ktoré by sme mali eh, veľmi prísne a striktne odsúdiť, prenasledovať pretože častokrát sú to práve populisti, ktorí chcú zničiť Európu, ktorí využívajú takéto situácie. To, čo sa stalo v Nemecku 31. decembra 1. januára, by malo byť odsudené jednomyselné, pretože je to ozajstný teroristický útok, ktorý bol preštudovaný do minimálnych detajlov, pripravený a jeho cieľom bolo narušiť delikátnu rovnováhu, ktorú máme v Európe. Nemôžeme teda generalizovať, keď ho budeme diskriminačne hovoriť o tom, že je to spôsobené všetkými migrantami, pretože je pravda, že mnohí z nich migranti síce boli, ale každý takýto útok, všetko, čo sa stalo ten večer, bolo zorganizované ako taká polovojenská organizácia a určite e, rátali s tými dopadmi bola to taká operácia, ktorá bola veľmi široká a ktorá bola rozhodne vedená, avšak nemôže byť e, chápané ako len gesto alebo útok proti ženám. Je to útok, alebo bol to útok proti našej kultúre, proti našej e, spoločnosti. E, migranti nie sú to najväčšie nebezpečenstvo pre ženách, e, pre ženy. Tuto, táto ep- epizóda naozaj šokovala celý svet, avšak m, mm, dostatočne si musíme uvedomiť, že keď ženy sú každodenne uh, Eh, obeťami eh, takéhoto násilia, napríklad v domácom prostredí, alebo keď si uvedomíme, že aj niekde inde sa toto môže stať, eh, že to môže byť spojené s mentalitou, že žena je len objekt, predmet. Mali by sme si uvedomiť, že je to hlavne mentalita zneužívania tej nadváhy mužov nad ženami. Toto všetko by malo byť vykorenené cestou vzdelania, cez ktoré môžeme vychovať mužov k rešpektu voči ženám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje na minútu a pol pán Gerike. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, myslím si, že to je nesprávne, keď niekto má iný názor, aby niektoré kolegovia nás označovali za rasistov. Áno, pani komisárka, Kolín má svoje, svoju históriu, zlyhanie štátu, primálo policajtov proti kriminálnym bandám. Avšak to zažívame všetci po celej Európe. My nechceme, aby sa dochádzalo k, k sexuálnemu obťažovaniu ani k útokom na verejných miestach. Každá piata žena už zažila e, určitú formu násilia. Aj vo Nemecku samotnom dochádza každých 88 minút k násiliu páchanému na ženách. E, sexuálne útoky zo Silvestra vlastne otvorili diskusiu o e, ochrane žien a táto diskusia tu už dávno chýbala. Som rád, že aj tu v parlamente máme túto rozpravu a spúšťame aby sa túto diskusiu pre celú Európu je treba však eh, k tomu aj jasné fakty, jasné informácie a treba preskúmať, aká je právna situácia v jednotlivých členských štátoch. Tá je rôzna v jednotlivých štátoch. Napríklad v prípade nejakého eh, násilia sa to v Nemecku považuje len ako priestupok. Nie je to trestný čin. A Nepovažuje sa to za ublíženie na zdraví napríklad. E, takže tu musíme aj o tomto hovoriť. E, Ročník je prerušený predsedajúcov, že čas vám vypršal, pán Gerike. E, nehnevajte sa, ale musela som vás prerušiť, lebo vám vypršal čas. Predsedajúca, teraz nasleduje pani Becera Basterecera na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nasilovníci sú kriminálnici a kriminálnici e, by mali byť prenasledovaní, odsudení a takisto aj potrestaní. Nech je to ktokoľvek, kdekoľvek, odkiaľkoľvek. E, myslím si, že sme v tomto zajednom. Avšak otázka znie tak, že ako zareagujeme. Chcem teraz e, poďakovať holandskému predsedníctvu za to, že čoskoro ratifikuje v marci istambulský dohovor, ktorý bude prvne záväzný nástroj, ktorý pokrie E, otázku násilia páchaného na e, ženách. Chcem sa takisto spýtať rady, či zakomponuje do svojho programu ešte tento rok e, ratifikáciu tohto dohovoru, tak ako to už potvrdila komisia ústami pani Jourovej. A čo môžeme, či môžeme si vôbec dovoliť, aby sme ho nepoužívali? Komisie sa chcem spýtať, keďže pozná, ako efektívne bola využívaná smernica o obetiach trestných činov, kedy konečne budeme mať, tak ako v roku 2012, keď sme prijali túto smernicu, kedy konečne predloží alebo predstaví správu o jej transpozícii do jednotlivých členských štátov, tak ako to spomenula v novembri minulého roku. Ďakujem. Nasleduje pani Cornelia Ernst na 1,5 minúty. No Už keď som sa dozvedela o kolonických udalostiach, naozaj mi, e, sa mi zastavil dých, pretože to je iný rozmer sexizmu. E, páchaného na ženách a nie je možné takúto udalosti relativizovať. A myslím si, že táto diskusia však ale nesmie byť zneužívaná rôzne iné e, zámery a o, boj, o odsudzovanie všetkých utečencov alebo šírenia nacizmu a rasizmu. E, jednoducho Ehm, myslíme si, že násilie páchané na ženách e, má svoje korenie v patriarchate a o tom musíme vlastne predovšetkým hovoriť. A pokiaľ ide ako o násilie páchané na ženách e, v verejnosti, že to v Nemecku napríklad je len považované za priestupok a nie za trestný čin, že sa vlastne ženy nemôžu obrátiť ani na súd, keď sa niečo také deje a že policia vlastne odracia zrak, keď sa niečo také deje žene, keď dokonca je znásilňovaná a podobne. Toto presne musíme e, riešiť, aby naozaj násilie na ženách e, bolo vnímané ako naozaj veľký spoločenský problém, ktorý bude uznaný po celej Európe, pretože e, musíme pomôcť len takým spôsobom vlastne môžeme pomôcť ženám. E, tu sú rôzne e, útulky v jednotlivých členských štátoch pre ženy, ktoré boli obeťou násilia, ale jednoducho je treba nájsť e, naozaj systémové riešenie, pretože nebude tu žiadna sloboda, kým ženy nebudú oslobodené od násilia. Ďakujem pekne. Teraz pán Ernest Urtasun na jednu minútu. Mikrofón. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetky tieto fakty, tak, ktoré sa stali, všetky tieto akty proti násilia páchanom na ženách, to je niečo, čo musíme odsúdiť. Chcem však povedať, že mali by sme sa zaviazať, aby sme sa vrátili k tejto diskusie, pretože nezviazali to e, s otázkou s, uteč, s utečeneckou otázkou. Toto je globálna vec viacerí moji predrečníci povedali, že tretina európskych žien už e, sa vyjadrila, že od e, po 15. roku bola vystavená buď fyzickému alebo sexuálnemu násiliu. V Španielsku minulý rok e, to bolo 54, 5, 54% žien. Toto je naozaj vážny problém. Zástupcovia komisie, vy by ste mali uh, podľa mňa sa poučiť eh, z tejto diskusie a mali by ste nám predložiť smernicu o násilí páchanom na ženách. Myslím, že to bude najlepší nástroj, aby sme mohli bojovať proti takýmto situáciám. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Izabela Adnolfi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je vôbec akceptovateľné, aby táto diskusia bola takto neskoro eh, venovaná takejto veľmi dôležitej otázke, pretože nemecké útoky boli niečím strašným. Vyvolalo to naše eh, pobúrenie eh, to, že boli novinári zastrašovaní a to, že federálna policia nezasiahla, toto je tiež odsudenia hodné. Ide o sieť, o kriminálnu sieť mužov, ktorí zneužívajú ženy, ktorí na ne útočia. No, musíme odsúdiť akýkoľvek takýto násilný akt, ktokoľvek ho pácha, či je to v Európe, v Ázii alebo v Afrike. Ja nemôžem sa na toto pozerať, ako tieto práva žien, ktoré boli tak draho získané, sú potierané. Mali by sme predložiť konkrétne nástroje, aby sme mohli bojovať proti takémuto násiliu. A zistiť a urobiť všetko preto, aby to ticho, ktoré vládne okolo, nebolo akceptovateľné. Mali by sme mať e, ozajstné činy, nielen fakty. Ďakujem pekne teraz Sofii Montel na jednu minútu. Cologne, Düsseldorf, Stockholm, Kolín, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg. Každé z tohto miest, stovky miest boli obeťami sexuálneho obťažovania a násilia zo strany migrantov. Mali by sme zareagovať tak, uvedomiť si, že aj francúzske feministky zostali ticho, napriek tomu, čo získali v porovnaní so svojimi starými matkami a tie dôsledky, ktoré sú spôsobené e, migrantami. Toto všetko by sme mali si uvedomiť, že niečo treba urobiť. Ozajstná predstaviteľka francúzských feministiek Mariona Le Pen to jasne vyjadrila. Je potrebné sa vyjadriť proti masovej migrácii, pretože toto sú ľudia, ktorí sú nebezpečenstvom, ktorí budú brániť ženám, aby podstúpili potrat Eh, tieto práva, ktoré sú získané vo Francúzsku front, Národnej eh, front, si uvedomuje, že migranti sú nebezpečenstvom a že my, patrioti, a ktorých zastupujem, sú najlepšími tými, ktorí ich ochránia. Pani Gal Pelz na 1,5 minúty. Pani predsednička, pani komisárka, v prvom rade chcem povedať, že sa veľmi rád zúčastním, rada zúčastním tejto diskusie o, o veľmi dôležitej otázke. Zároveň som však smutná, pretože e, jej predchádzala smutná udalosť, o ktorej sme ešte stále otvorene nehovorili. E, teraz e, nemáme ešte dostatočný odstup, ale vidíme, že je tento problém veľmi naliehavý a došlo k činom, ktoré boli spáchané proti ženám, proti mladým ženám a to nemôžeme dopustiť. Musíme konať proti násiliu, potrebujeme uplatňovať nulové násilie, nesmieme to zamlčovať, musíme o tom hovoriť ako možno s vážnou tvárou povedať, že, že dievčatá by nemali na ulici nosiť krátke sukne, alebo by nemali byť e, navoňané. E, to e, samozrejme je nepriateľné. To, to je v podstate len akési testovanie, ale žiaľ je to realita. V európskej kresťanskej kultúre ženy boli vždy rešpektované a toto nemôžeme tolerovať. Ďakujem. Pani Moody na dve minúty. Thank you, President. I join with... Ďakujem, pán, pani predsednička. Ja sa pripájam ku kolegyňam v ktoré odsudili útoky proti ženám a dievčatám na Nový rok, ale obťažovanie žien však nezačalo 31. decembra 2015. Len dva mesiace predtým na oktobrovom pivnom festivale boli stovky žien obťažované, ale pritom sa neprijavil až taký veľký záujem o tento problém. Ale je pravda, že už v roku 2014 agentúra pre základné práva informovala, že jedna zo 14 žien je obeťou nejakého útoku. Nasilie a diskriminácia v Európe tu bola ešte pred kolínom. Ja som vždy odsudzovala takéto konanie a všetkých, čo sa ho dopušťali. A som hrdá na to, že moji kolegovia a ja sme presadzovali e, konkrétne kroky proti týmto problémom. Ale vždy, keď sme tak robili, ja som sa nikdy nestretla s tým, že tí, ktorí dnes tak veľmi nahlas hovoria o týchto e, činoch, že by sa boli konkrétne zasadili o ochranu práv žien. A preto mám isté pochybnosti o tom, že by UKIP ako aj Národný front vo Francúzsku sa zrazu stali neochvejnými ochrancami žien. Ale možno e, naozaj budú vyzývať e, aj vládu v Spojenom kráľovstve, aby ratifikovala istambulský dohovor, ktorý potláča násilie proti ženám. Dúfam, že sa tak stane. Ale kým sa tak stane, musíme presedzovať takú politiku, ktorá ochráni ženy pred obťažovaním, pred násilím, bez ohľadu na to, kto sa ho dopúšťa a v akej forme. Pani Moody, existuje, je tu modrá karta na vás, pána Jurika. Akceptujete ju? Nie. Ďalšou rečničkou je teda pani Urike Trebezius na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Udalosti v Kolíne nie sú žiaľ jednou iba udalosťou. To sa udialo aj v ďalších 20 mestských, nemeckých eh, mestách. Boli to mladí eh, arabskí, africkí muži, ktorí obťažovali ženy a v niekoľkých prípadoch došlo aj k eh, znásilneniam a nemecká spoločnosť eh, sa snaží si na takéto situácie si pomaly zvykať. však eh, nemajú dostatočnú, ženy nemajú jednoducho žiadnu ochranu eh, na verejných priestoroch. Starostka poradila, aby sa ženy aby boli zriadené e, osobitné zóny, ktoré budú chránené pre ženy. Už e, naozaj chcete, aby sa zo žien stali e, občania druhej kategórie a myslím si, že už Tiež sa tu obvinuje predovšetkým policia, pritom tá už za celé mesiace e, robí, čo môže pod tlakom migrantov a podobne. Jednoducho nie je možné, aby e, sa policajti obviňovali z toho, alebo boli obviňovali z toho, čo sa deje, pretože je, tu, e, je to všetko v dôsledku nezvládnutej migračnej politiky. Takisto médiá v zmysle politickej korektnosti nás nechceli on, od, od, nás informovať a to nesmíme ako parlament dovoliť. Ďalšou rečničkou je pani Iza Sklun Bilbao Barandika na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani pracovníčka. Všetky tie epizódy ktoré sa týkali sexuálneho obťažovania a násilia spáchaného na nový rok. V Európe to nie je nový jav a netýka sa to migračnej krízy. Je netolerovateľné, aby toto bolo páchané na ženách, to, čo sa stalo 1. januára. A situácia sa mení, keď ľudia sú presvedčení o tom, že to nie je tolerovateľné. Je treba zabezpečiť rovnosť, pretože toto nemá dopad len na ženy. Je to štruktúrálny problém. Sexistické útoky, to je veľmi nepríjemná každodenná vec, kde Protagonistami v Európe sú častokrát aj Európania. Častokrát sú tam aj používané vojenské zbranie na to, aby takýto útok bol spáchaný. Takéto agres korupcie sú častokrát spojené aj s nedostatkom vzdelania, nevykorenením mentality týchto agresorov a takisto aj nedostatočnej integrácie týchto mužov a toto všetko nevylepší túto situáciu. Ďakujem pekne. Teraz e, mám pán, slovo pán Jean Pimenta Lopeš. Pani predsedníčka, udalosti, ktoré sa starí 31. decembra sú naozaj veľmi vážne, pretože sexuálne útoky, ktoré vyzerajú, že boli koordinované voči ženám, stanovujú akýsi kontext, kde musíme byť veľmi obozretní a mali by sme zblízka zabezpečiť to, aby sme sa vyhli rasistickým útokom, hlavne zo strany extrémnej pravice. E, toto nebezpečenstvo je reálne, to, čo sa stalo 3. januára, e, následne po udalostiach v Kolíne, odmietnutie migrantov. To je všetko úzko spojené. Mali by sme však sa venovať tomuto problému do hĺbky. To znamená, tie sexuálne útaky a násilie páchané na ženách. A tu si treba uvedomiť, že páchatelia musia byť potrestaní. Je treba bojovať proti tým, ktorí si myslia, že žena je predmet. Je treba jasne vysvetliť, že žena má svoju dôstojnosť a má všetky svoje práva a je rovnoprávna mužom. Ďakujem teraz pán Jean Sebastian na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Tak ako povedali aj ostatní kolegovia, chcem hovoriť o tejto téme, ktorú ktoré sa venujeme dnes večer. To, čo povedal kolegyňa Urta Sun. Máme už konečne niekedy o, tú smernicu zo strany komisie, pretože to potrebujeme. Veľmi ťažko budeme môcť bojovať proti násiliu, keď nebudeme mať takýto e, právny nástroj, pretože násilie nie je len na verejných priestranstvách, ale je páchané takisto aj v domácom prostredí. Čiže potrebujeme bojovať aj proti týmto patriarchálnym e, návykom, ktoré sú súčasťou európskych e, spoločnosti. Niektorí zatvárajú oči a hovoria, že to spáchali migranti. Avšak eh, veľmi dobre poznáme tie čísla. Jedna tretina žien je a zažila fyzické alebo sexuálne násilie aspoň raz v živote. Agresóri častokrát sú nepotrestaní, to je hamba. Častokrát je to zneužívané dokonca v reklame, vytvára to stereotypy a akúsi kultúru, ktorá zabezpečuje to, že naďalej tento faktor existuje. Komisia bude raz čeliť veľkému problému násiliu páchanom na ženách, pokiaľ nič neurobí. Teraz pani Mecola na minútu 30. Veľa sa hovorilo o incidentoch v Kolíne a v iných mestách v Európe. Zároveň sme svedkami narastu populizmu a xenofóbie. Musíme na to reagovať a naša reakcia musí vychádzať z nášho hodnotového systému či ide o ženy, či ide o menšiny, či ide o odlišné náboženstvo, nikdy to nie je priateľné. Všetci sa musia v našich mestách cítiť bezpečne a my musíme oveľa vážnejšie zakročiť proti tým, ktorí sa snažia tieto veci zamiesť pod koberec. Nemáme žiadne ospravedlnenie toho, čo sa udialo v Kolíne. Nemožno kultúrnymi rozdielmi zdôvodňovať či vysvetľovať násilie. Je e, to je potrebné, aby sme sa mohli obliekať tak, ako chceme, žiť ako chceme. A toto je to posolstvo, ktoré vychádza z, zo samotnej podstaty našich európskych hodnot. A to, je, ako dnes žijeme v Európe. Je potrebné, aby tie základné hodnoty a slobody rešpektovali všetci na tomto kontinente, bez ohľadu na to, o koho ide. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Saraja Post na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Patriarchálny fašizmus, nuž, ja sa hlavne teším, že konečne sa o tejto problematike bude diskutovať e, a že to aj my máme na programe nášho rokovania, ale treba zdôrazniť zároveň, že to nie je žiadna nová téma, téma ani nie je téma, ktorá by sa obmedzovala alebo mm, nejakými hranicami alebo kontinentami. Jednoducho e, násilie páchané na ženách je, je globálny fenomén. Každá tretia žena v Európskej únii nejakým spôsobom už bola obťažovaná a každá štvrtá žena dokonca zažila aj násilie. Takže jednoducho a často to jediné miesto, ktoré ženy majú, kde, sú, kde by mohli byť bezpečí v dome, tak v samotnom dome sa tiež pácha na nich násilie. Takže um, nie je, je to veľký problém bezpečnosti, nie len teda v domácnosti, aj v verejnopovedných priestoroch a naozaj musíme sa tejto otázke venovať v Európskej únii a um, tu nejde len o to sexuálne obťažovanie, ktoré sa tu deje a dialo sa to vlastne bez akýkoľvek ochrany žien. To, čo sa udialo v Kolíne, to je strašné, pretože sú tu um, aj muži z rôznych kultúr, ktorí vlastne páchajú násilie na ženách a no, proti tomu musíme bojovať bez ohľadu na to, odkiaľ títo muži pochádzajú Ehm, poukazuje to však všetko na to, ako je táto otázka, aká je táto otázka veľmi dôležitá. Ehm, tu aj u nás vo Švedsku sa teraz e, spustili rôzne kampane v dôsledku e, udalostí a veľmi rýchlo sa šíri extrémizmus a podobne. Tomu musíme tiež zabrániť. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Judy Gerling na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Chcela by som sa pripojiť k tým, ktorí odsudili to, čo sa stalo v Kolíne. Je to jednoducho nepriateľné. Ale takisto by som chcela povedať, že áno, je pravda, že sme nielen teraz objavili násilie proti ženám. Ja by som sa chcela zmieniť o tom, čo sa robila zhruba pred 40 rokmi. V 70. rokoch sme ako študenti e, hovorili, znovu sa zmocníme noci. Neviem, či ste o tom počuli, ale išlo o to, že aby dievčatá mohli, dievčatá a ženy mohli sami si výjsť von večer do podniku na ulicu bez sprievodu. A vtedy sme to považovali za zásadný problém a pritom e, nebolo nič také, ako bola islamizácia Európy Európy, my sme žili v britskej, anglickej kultúre, ale muži jednoducho nechali, nenechali ženy, aby sa správali normálne a viedli normálny život. Je to, bolo to veľmi polutovanie hodné a my sa ešte stále nachádzame v podobnej situácii. A dúfam, že to, čo sa stalo v Kolíne, nám umožní sa zamerať na skutočné príčiny takéhoto javu. Ďakujem. Ďalší rečník. Forence. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že tie fakty sú jasné. To, čo sa stalo v Kolíne, budú odsúdené na základe solidarity bez akéhokoľvek popustenia s odsúdením tých, ktorí to spáchali všetko to, čo sa stalo. Tiež sa domnievam, že ozajstná politika proti násiliu páchanám na ženách, proti mužskému násiliu páchanom na ženách musí byť jasne odsudená. Každá žena musí sa jasne postaviť proti. Veľmi ťažko môžeme hovoriť o jasnom rozhodnutí zo strany Európy bojovať proti tomuto mužskému elementu. Myslím si, že ženy sú častokrát s nimi zaobchádzané ako s predmetmi, ako s objektami, častokrát sú zneužívané v xenofóbnych a rasistických kampaniach. Tak ako to povedala predo mnou kolegyňa, my nie sme ženy nikoho, nikto nás e, nechráni, nepotrebujeme len slova, potrebujeme, aby nás chránili. Teraz má slovo pán Klaus Buchner na jednu minútu. V slobodnej Európe musia aj slobodné ženy sa pohybovať aj v noci e, slobodne. E, ale však nie v mnohých miestach v Európe toto nie je možné. To je škandál. E, na jednej strane je to príliš laxný trestný zákonník v prípade sexuálnych deliktov a dôležité je však tiež to, že v Nemecku z pri, dostávame každý rok viac e, milión nových ľudí a viac ľudí, to vyžaduje viac policajtov, každá dedina má svojich dedinských policajtov a každý obod má svojich obodných policajtov a v Nemecku sa vlastne naopak, miesto toho, aby sa zvyšoval počet policajtov, sa počet policajtov znižuje. To nemôže byť dobré. E, takže si myslím, že nemal odstúpiť len policajný prezident, ale aj príslušný minister vnútra a ďalší či iní ministri eh, z jednotlivých eh, nemeckých spolkových krajín. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Milan Zver na minútu 30. Spoštovani, najprv by niekedy ja učudnem na slovo točke, ki no co obrovnávamo. Drahí kolegovia, chcel by som niečo povedať eh, aj ohľadom tohto názvu. Prečo nehovoríme o tom, čo sa reálne stalo? Išlo o konkrétny útok, konkrétne násilie, ktoré bolo spáchané konkrétnymi osobami. Prečo tu hovoríme všeobecne o sexuálnom obťažovaní a násilí páchanom na ženách na verejných miestach? Ten zámer je možno dobrý. Ide o to, aby sme urobili všetko, čo môžeme, čo je v našich silách, aby sa to znova nezopakovalo, to, čo sa stalo v Kolíne. Ale toto násilie proti ženám v Kolíne nebolo akýmsi náhodným incidentom. Išlo naozaj o útok proti našemu systému a my musíme sa postaviť pevne proti. Musíme jasne povedať, čo chceme vyslať, aký signál. Nikto nebude ohrozovať náš spôsob života. Nikto nás nebude nútiť k tomu, aby sme inak mysleli. A ja sa pýtam, prečo mnohé ženy, mnohé mimovládne organizácie nič nepovedali, voči tomuto zostali ticho. Možno, že sa možno snažili tú pozornosť eh, priviesť niekde ide napríklad k násiliu páchanom v rodinách, ale myslím si, že to bola zanedbaná príležitosť, aby sme jasne hovorili o tom, čo sa stalo. So,

A samozrejme, že keď sa dejú takéto e, udalosti e, v domácnosti, niekedy je ťažko reagovať, pretože je to neohlásené násilie. Avšak e, násilie páchané na, vo verejnom priestore, tak a toto od, odtajiť, tak to sa jednoducho nedá ničím vysvetliť. Myslím si, že tu je priamy dôsledok slabej integrácie migrantov, ktorí prichádzajú z neeurópskej európskeho civilizovaného kontextu. Ehm, a potom v Nemecku zase niektorí odvracali svoju tvár kvôli politickej korektnosti. Jednoducho toto je absolútne neakceptovateľné a násilie páchané ženách jednoducho musí byť absolútne vykorenené a platí to tak pre domácich, ako aj pre migrantov a žiadateľov azyl. Tí, čo to nemôžu akceptovať, tí nemajú v Európe žiadne miesto. Predsedajúca, ďakujem. Teraz má slovo pán Štefan Ek na jednu minútu. Udalosti v Kolíne naozaj treba ostro odsúdiť. avšak otvára sa tu otázka, že ako môžeme chrániť e, ženy v Európe, pretože je množstvo žien v Nemecku, ktoré zažíva už od svojich 16 rokov sexuálne obťažovanie. E, avšak tiež nie je možné, aby sme e, dovolili NPD, AFD a rôznym pravicovo-extremistickým stranám, aby zneužili túto tému pre rasistickú pro, propagandu. E, zhovoria e, náhlas, ako keby všetky, e, všetko násilie, ktoré sa pácha na ženách, páchali len osoby s e, migrantskou minulosťou alebo migrantami a tí, ktorí prechádzajú len z Afriky. Samozrejme, my chceme spoločnosť bez, bez rasizmu, bez sexizmu a bez, bez násilia, avšak musíme na tom pracovať, pretože keby sme vlastne len poukazovali tých, na jediných, to by bola veľmi zlá Európa. Ďakujem. Teraz nasleduje pani Záborská na 1 minútu 30. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Jednou zo základných hodnôt Európskej únie je ľudská dôstojnosť. Rešpektovať a chrániť dôstojnosť každého jedného človeka, ženy, muža alebo dieťaťa nie je v európe len vecou kultúrnej tradície ale tiež imperatívom práva. konanie ohrozujúce ľudskú dôstojnosť iného človeka je odsúdeniahodné a musí byť nekompromisne trestané najmä vtedy ak sú jeho obeťami ženy. nezáleží na tom či ten kto sa ho dopustí je občan štátu turista migrant alebo utečenec ženevský dohovor umožňuje vyhostenie utečenca v prípade že ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak je právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin. osobne som presvedčená že násilné aj verbálne útoky na dôstojnosť žien by mali byť klasifikované ako závažné bez ohľadu na pôvod a status páchateľa. no v situácii keď v európe rastie napätie vyvolané veľkou vlnou migrácie musí byť každé takéto konanie zo strany migrantov posudzované aj ako bezpečnostná hrozba. apelujem preto na členské štáty aby novelizovali svoje zákony s cieľom účinne a rozhodne chrániť ľudskú dôstojnosť všetkých ktorí tu žijú. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Marek Jurek na jednu Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, to, čo sa udialo v Kolíne, to boli strašné udalosti, ale vlastne iba odhalili to, čo sa deje v mnohých e, mestách v Európe. Myslím, že odtedy sme už počuli veľké množstvo udalostí a ja som naozaj šokovaný z toho, čo tu všetko počujem dnes večer. E, ponižovanie žien je jav, ktorý je všeobecný a preto vlastne sa v Kolíne možno ani nič také zvláštne nestalo. Ženy často otajú, kedy sú e, obťažované, a nielen v Nemecku, ale aj inde. Čiže to zase nie je nič, ako keby to nebolo nič zvyčajné, pretože to, ženy sú na to zvyknuté a tu sú témy, ktoré sú všeobecné. všeobecné. A ja mám konkrétnu otázku na Európsku komisiu, že či je. Európska komisia e, naozaj aj odsúdila zatajovanie informácií zo strany e, policie o páchateľoch, či komisia e, podporuje zatajovanie informácií z politického dôvodu, tak ako je v zmluvách Európskej únie, ktoré zarečujú um, pravdivú informovanosť. Chcel by som našu odpoveď. Predsedajúca, ďakujem. Pán ten teraz ďalším e, rečníkom Rekers Krespo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Musíme skončiť e, so sexuálnym obťažovaním a násilím páchaným na ženách. Musí to byť naša absolútna priorita. však problém je v tom, že toto je taká vágná disku, e, diskusia. Sa nebudeme ho- hovoriť v nej o vážnych a hlbokých príčinách tohto násilia na ženách. Nebudeme cynickí agresie voči ženám nie sú na základe pôvodu alebo ekonomického pôvodu či postavenia agresora, ale je to spojené s mačizmom, ktorý je e, neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Okrem toho extrémna pravica alebo e, pravica, ako vidíme, sa snažia teraz očierňovať migrantov z tohto a takisto utečencov za to, alebo s tým, aby získali niekoľko volebných bodov. To je to isté, čo sa vlastne pácha v rámci sexuálneho násilia, ktoré sa deje aj za našimi a vnútri našich hraníc skoro každý deň v spoločnosti, ktorá hovorí o sebe, že je civilizovaná. Na celom svete ženy žijú pod týmto podriadením. Musíme pracovať na tom, aby sa slovy pretavili do činov, aby sa toto všetko zmenilo. Musíte skončiť, kolega. So, ty nechte redno ist... Nasleduje teraz pani Michaela Šojdrova na 1 minútu 30. Ďakujem, vážená pani... Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička, vážení kolegovia. Proti násiliu na ženách bojujem nie, pretože by som bola feministka, z toho ma naozaj nepodozrievajte, avšak ochrana dôstojnosti a ľudského života je prioritou nás, kresťanských demokratov, aj tu v Európskom parlamente. My vieme, že žiaľ násilie na ženách nie je v Európe niečím novým, tak ako tu už bolo povedané, a 30 žien sa s násilím už e, stretlo, ale tá dnešná diskusia bola vyvolaná bezprecedentným útokom na ženy v Kolíne nad Rínom pričom tento útok e, bol e, počas svetovskej noci spáchaný utečencami a my. E, očakávame, že utečenci budú prijímať azyl s ďačnosťou a budú sa chovať nejakým, s nejakým rešpektom. A už myslím si, že nie je možné podceňovať toto bezpečnostné riziko. Naopak ukazuje sa, že je potrebné zvýšiť bezpečnostné opatrenia Samozrejme, že takýto útok aj posilňuje proti utečenecké nálady a to tiež nechceme. Myslíme si, že ani tu v Európskom parlamente tiež nie je možné, aby sme mlčali, pričom sme si vedomí, aké rizika so sebou prinášajú zvýšená koncentrácia ľudí z iného sociálne kultúrneho zázenia prináša. A my na to musíme odpovedať. Teraz myslím členské štáty, ale aj Európska komisia musíme na to reagovať zvýšenými bezpečnostnými opatreniami. Danke sehr. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán e, Halao. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tu to, to všetko, čo sa udialo v Koline aj v iných mestách, tak e, dokonca nemohli to ignorovať ani európske ravicové médiá. Ale tiež si tvrdíme, že to je niečo nové. Nie je to nič nové. Už celé dekády migranti z Severnej Afriky aj z arabských krajín boli e, vysoko zastúpení v štatistikách e, násilných trestných činov. A náš prístup k tomuto je pomerne naivný. Myslíme si, že keď týchto mladých mužov dáme do triedy a budeme ich učiť o rodovej rovnosti, že zrazu sa vzdajú svojich starých myšlienok a stajú sa pekní európsky sociálni demokrati? Nie, to sa neudeje ak budete, eh, pre, chcete preniesť ľudí z Blízkeho východu do Európy, priniesú zo sebou aj svoje blízkovýchodné myslenie. A títo mladí muži sa správajú tak, eh, ako sa správajú, lebo nevedia, že, že je to nesprávne. Nie, nie je to tak. Oni nám chcú ukázať, že kto teraz ovláda verejný priestor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Čaba Šogor na 1 minútu 30. Nikto nemôže tvrdiť, že násilie proti ženám v Európe je trestný čin, ktorého sa dopúšťajú iba imigranti. Je polutovanie hodné, že celé milióny žien v Európe zažívajú sexuálne násilie alebo obťažovanie na dennej báze. Podľa prieskumu z roku 2012 jedna z piatich žien v EÚ bola obeťou sexuálneho obťažovania a 2% mali skúsenosť so sexuálnym násilím počas 12 mesiacov pred konaním tohto rozhovoru. Nemožno však popierať, že to boli predovšetkým imigranti, ktorí obťažovali a sexuálnym spôsobom e, sa dopúšťali násilia proti vyše 600 ženám v Kolíne. To, čo konali, to, čo robili, nie je akceptovateľné v západoeurópskej kultúre. A nemali by sme preto minimalizovať význam toho, čo sa udialo v Kolíne a musíme sa postarať o to, aby boli páchatelia riadne potrestaní. Z toho však nevyplýva, že by sme nemali ponúknuť azyl tým, ktorí skutočne utekajú pred prenasledovaním, pred zabíjaním a musíme veľmi dôrazne odsudzovať e, útoky proti imigrantom, ktoré by mohli vyvolať e, nezastaviteľnú špirálu násilia. Ale potrebujeme predovšetkým, aby spoločnosti, ktoré prijímajú migrantov, skutočne zabezpečili zabezpečili ich riadnu integráciu. Ďakujem pekne teraz pani Dubravka Šovica na jednu na pol minúty. Ďakujem pekne u londonu. two thousand and twelve godine forty three podľa ehm, prieskumu, ktorý sa vykonal v roku 2014, 43 e, žien sa vyjadrilo, že boli predmetom e, obťažovania. Ďalšia štúdia z Francúzska potvrdovala, že každá štvrtá žena sa obávala e, kráčať sama večer po ulici a to E, toto vlastne obmedzuje ich slobodu pohybu a ich možnosť byť e, prítomný na pracovnisku a podobne. A má to takisto aj vplyv na ich zdravie. Táto rozprava vlastne vznikla na báze kolinských udalostí a mala by to byť lekcia pre nás všetkých, ale v Slobodnej Európe nemôžeme dovoliť, aby naše ženy alebo Dievčatá sa nemohli slobodne pohybovať po verejnom priestore. My vieme, že toto sú konkrétne akty, ktoré musia kvalifikovať, byť kvalifikované ako zločiny bez ohľadu na to, že či páchateľom je migrant, utečenec alebo e, žiadateľ o azyl alebo ktokoľvek. E, myslím si, že musia sa postaviť pred súd a jednoducho tu treba oplatňovať predovšetkým zákon. A tiež nie je možné nejako zovšeobecňovať a odsudzovať tiež len tých, ktorí prišli do Európy, ale jednoducho treba dôsledne uplatňovať zákon. Tým by sme sa vyhli zovšeobecňovať uplatňovaniu proti tým, ktorí prichádzajú z diel. Takže my túto integráciu potrebujeme, ale nesmieme sa vzdať našich hodnot a predovšetkým našej dôstojnosti. E, ako posledná e, no, rečničkou je teraz pani Mariana Petír na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Všetko násilie treba odsúdiť. Žiadne násilie nie je možné nejakým spôsobom zdôvodniť. Ženy sú viac vystavené násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a treba o tom diskutovať. Nedávne udalosti eh, však eh, sú, zachádzajú za hranice toho, čo sme doteraz eh, diskutovali, pretože hovorí sa tu o tom, že nemáme tých e, páchateľov zovšeobecňovať a odsúdiť e, všetkých utečencov, ale nemôžeme ani ignorovať tú skutočnosť, e, že to nespôsobili európsky občania tento druh násilia, to, čo, čo sa udelo na Silvestra. Jednoducho utečenci predsa utekajú do Európy pred násilím a Európa, Európska únia je dôstojným kontinentom, kde sa rešpektuje dôstojnosť žien a nie je možné akceptovať e, akúkoľvek formu násilia páchaného na ženách. A my musíme chrániť naše európske hodnoty a musia ich chrániť e, e, aj, aj chrániť tí a rešpektovať tí, ktorí chcú a hľadajú mier a bezpečnosť tu v Európe. A boj proti násiliu musí tiež, preto to je potrebné viesť eh, dobrý interkultúrny dialog predsedajúca. Ďakujem, teraz prejdeme k spontánnej rozprave každý aj. Mám štyri žiadosti. Dám eh, šancu pani Pírko Oven-Ledne na jednu minútu. Kiitos, arvoisa puhemies. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Sama v tme to je, ako ženy v Fínsku chodia si večer zabehať a pritom sa neobávajú. E, my si veľmi vysoko vážime európske hodnoty, ale v súčasnosti sú vystavené e, spochybneniu. E, sexuálna sloboda to je takisto niečo, čo chceme e, obhajovať v mnohých autoritárskych moslimských e, režimoch. Sexu- sexualita je problémom. Sexualita žien, homosexualita to sú tabu. Je potrebné, aby sme eh, teraz čelili eh, takýmto eh, útokom, ktoré sa udiali v Helsinkách aj inde. Myslím si, že treba chrániť ľudí a je tu veľký priestor na zlepšenie. Ďakujem. Aspoň Lidia Rodríguez. Obrigada, presidenta. E, o asedio, e as agresores, as mulleres... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Násilie, agresia proti ženám, tá E, vlastne vznikla ešte v patriarcháte, ktorý dominuje našej spoločnosti. Nie je to len otázkou iných kultúr alebo migrantov. Akékoľvek násilie musí byť potrestané a odsúdené. Viac ako polovica žien v Európe sa obáva, mení svoje zvoby postupy a zvyklosti, aby sa vyhli určitým situáciám, prečo sa obávajú toho, že sa stanú e, predmetom fyzického útoku alebo agresie v roku 2014. Milión žien odsudilo to, to, túto agresiu a napríklad v Španielsku um, bolo zabitých 553 žien, ktoré boli dokonca zabité. V jednom mesiaci v Španielsku bolo zabitých 8 žien. Toto je situácia, ktorá už, už nemôžeme čakať. Je treba jednoducho už jasne konať a prijať proti eh, mač, eh, mačoizmu. Ďalším rečníkom je Matias Marias na jednu minútu. Pani, pani sexuálne násilie a sexuálne obťažovanie je akýmsi novodobým sociálnym javom, ktorý však trvá už dlhšiu dobu a ktorý sa stále zhoršuje. Úplne nedávno 10, 90 žien Eh, čelilo sexuálnemu obťažovaniu a násiliu v Polsku. Buď boli títo muži, títo páchatelia afrického alebo arabského pôvodu. Demonstrácie, ktoré teraz eh, žiadajú otočiť sa voči Merkelovej migračnej politike. Toto všetko sa stále zhoršuje. Eh, všetko toto počas tohto prechodného obdobia, kým budú mať blízko v Európe bude mať vplyv na našu spoločnosť. E, tieto ženy rôzneho pierovýznania, rôzneho pôvodu sú vystavené tomuto násiliu. Toto všetko sa bude ešte zhoršovať. Keďže teraz e, už k poslednej rečničke sa obratím po španielsky a zmením teraz e, svoj jazyk a dávam slovo kolegyni Castellano. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tretina žien v Európskej únie za svoj život bola vystavená nejakému sexuálnemu alebo fyzickému obťaženiu. V Španielsku v 2015 sme mali stovky žien, ktoré zomreli Eh, kvôli domácemu, domácemu násiliu. V 2016 to už bolo 15 prípadov. Častokrát eh, toto, tento mačizmus je štruktúrálny problém eh, v tak v Európe, ako aj v tomto parlamente. Nie je to problém len v iných krajinách, máme to aj v Európe. Sexuálne násilie počas Silvestra v Kolíne bolo len výsledkom toho, že Ženy sú tomuto vystavené bez výnimky v akéhokoľvek meste, obci, rôznych štátoch. Toto je dehonestujúce, pretože je to spojené úzko s mačizmom. Európania, ktorí bojujú proti utečencom, častokrát bránia e, práva uznať aj samotným ženám. Potrebujeme viacej verejných zdrojov, aby sme cestou vzdelania bojovali proti takýmto javom. Ďakujem. Teraz v závere má slovo pani komisárka Korina Kretu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Bola to veľmi užitočná rozpráva a ja veľmi cítim úsilie zdôrazniť, ukončiť sexuálne obťažovanie, násilie páchané na ženách. Som si uvedomá e, toho, koľko bojujete za ženskú dôstojnosť a za ženské práva, ehm, vrátanie tých na prav, pracovnom trhu, politickom živote. A je veľmi smutné povedať, alebo priznáte, že začíname hovoriť o násiliu už nehovoríme iba o nerešpekt, alebo nerešpektovaní, čo je takisto javom, ale jasné je, že nemôžeme zatvárať oči pred násilím a nemôžeme ani zatvárať oči pred takými udalosťami, aké boli v Kolíne alebo v iných častiach sveta alebo aj v iných mestách. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležitý signál pre celú Európu, ale ako som povedala už vo svojom úvodnom vystúpení, Členské štáty kvôli princípu subsidiarity sú vo frontovej línii aby medzi tými, ktorí majú zabezpečiť verejný poriadok a verejnú bezpečnosť a majú svoje zodpovednosti, pretože všade v zmluvách sa neuvádzajú kompetencie v tejto oblasti pre Európsku úniu, teda pre zabezpečenie verejného poriadku. Ale ako všetci viete, EÚ prijala viaceré právne nástroje, ktoré určujú spoločné pravidlá pre e, pomoc obetiam násilia a trestnej činnosti a som si istá, že pani kolegyňa Jourova príde s detailnými návrhmi. Máme tu aj horizontálny nástroj, ktorý sa týka práv obetí, ktorý zabezpečuje osobitnú ochranu pre obete e, násilia na báze e, pohľavia a tiež obsahuje určité ochranné patrenia a komisia sa v súčasnosti sústreduje na implementáciu existujúcej legislatívy. Máme tu aj smernicu o právo obetí. Komisia samozrejme monitoruje implementáciu zo strany členských štátov. Prvne sa rozhodne, že či im pripraviť ďalšiu legislatívu a chcela ma zinformovať, že to teraz iba 11 členských štátov v podstate dobre implementovali tieto opatrenia alebo aspoň nám to oznámili. A inak musím povedať, že súhlasím s vami v tom, že musíme naozaj tvrdo e, postupovať e, v, proti tým, ktorí páchajú násilie na ženách a Európska komisia chce pracovať s Európskym parlamentom, aby naše hodnoty, rovnosť, základné práva by boli naozaj skutočnou realitou Eh, na európskej pôde a či už ide náboženstvo alebo kultúra alebo eh, čokoľvek nemôže nejakým spôsobom byť dôvodom alebo vysvetlením akéhokoľvek násilia. Je preto zabezpečiť eh, preventívne opatrenia a prenasledovať a trestne stíhať potom tých, ktorí páchajú túto trestnú činnosť. Predsedajúca, ďakujem pekne, pani komisárka. Rozpráva sa